Colleghi, vi, vi prego di... Kolegovia, prosím vás, aby eh, ste v sále zasprávali eh, ticho, pretože je nás naozaj veľmi veľa dnes v sále, takže aby sme sa počuli, hovorí ironicky pán predseda. Eh, máme pár zmien v programe zasadnutia, ktorý bol pôvodne rozdaný týchto zmien sa týka e, správa o e, vzťahu a seguito della decisione presa nel corso della seduta vzťahu teraz s výborom pre zahraničné záležitosti to budeme sa zaoberať inokedy a budeme sa takisto zaoberať e, parlamentnou kontrolou spoločnej zahraničnej politiky Vložili sme tu takisto správu Jaceka Sariuša Volského o parlamentnom zhromaždení NATO a potom výmenu názorov s marockými e, politikmi o návrhu e, inštitučnej reformy ktorú e, marocký kráľ nábrhol. A potom tu máme výmenu názorov s egyptským ministrom zahraničných vecí Nabilom Al-Arabiom. Žiaľ, e, teda e, tento bod sme museli e, odvolať z programu. Takže chcem sa vás pýtať, či máte nejaké námietky voči zmenám. V programe nie, veľmi dobré, takže zmenený program je prijatý. Pred, rozšírené predsedníctvo dalo mandát pánovi eh, Brokovi a Gualtierimu a aby sa teda zaoberali s eh, eh, odpovednosťami, pravomocami vysokej zástupkyne a teda modalitami súvisiacimi s týmto v príslušnej správe. Na jeseň sa budeme zaoberať touto e, témou a budú s tým spojené aj e, príslušné pred e, odporúčania. A teraz by sme prešli už k bodu rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet únie. Spravodajkyňou je Franciska Katarína Brandner. Vymeníme si názory k návrhu stanoviska. Chcel by som ešte pripomenúť, e, že 17. jún 12.00 e, je termínom na predkladanie pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov. Ide o naozaj zásadnú reformu a preto si naozaj s osobitným e, záujmom vypočujeme to, čo nám povie pani spravodajkyňa na túto tému. Buddy, um... Dobrý deň. Som rada, že ste tu. V prvom rade chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za e, spoločnú prácu na tomto stanovisku. Myslím, že naozaj zlepšil sa ten text a chcela by som zvýrazniť len pár bodov, nie tie, na ktorých sme sa dohodli. E, je tam mnoho vecí, ktoré už sme schválili, ale tri body. Jednak je to pozmeňovací návrh 12, potom 11 a 4. Začnem teda 12. E, toto som prezentovala už aj minulé. Ehm, v niektorých regiónoch svet dáta, ktoré sa nenachádzajú možno každý deň v novinách. Mnohé rozvojové krajiny ako Tuvalu, tam má EU zastúpenie, ale nie veľa pracovníkov e, zahraničnej služby a možno by svoj administratívny rozpočet mohli venovať komisii. Momentálne to preverujeme. Dúfame, že do, budem, do popoludnia budeme mať odpoveď Možno by delegácia z inej krajiny mohla urobiť to isté, to schvalovanie, takže by sme nemuseli potom e, vysielať delegáciu späť na komisiu. Čakám teda ešte na odpoveď. Toto navrhla pani Gresle. Bolo by to teda možné namiesto teda delegovať to náspäť na komisiu ona ešte možno nejaké obavy, že nebudeme vedieť odsledovať, kam tie peniaze idú. A dúfam teda, že dnes ešte v priebehu dňa dostanem odpoveď. Potom, je tam, potom sú tam tie e, fondy e, správcovské v bo, pozmaňovacom e, návrhu 11 e, mohla by vlastne tieto Európska investičná banka a e, šéfovia misií CSDP Myslím, že toto nevyriešime kompromisom, lebo sú ešte veľmi rozdielne názory. Uvidíme, ako to pôjde. No ale v každom prípade je to tiež veľmi citlivá otázka, čo sa týka rozpočtu, celý teda článok 55. Takže vlastne ma ani neprekvapuje, že máme problém nájsť riešenie tejto no, otázke. Potom pozmeňovací návrh 12, priama rozpočtová podpora. Mala som veľmi dobrú diskusiu včera so zástupcami EPP, pokiaľ ide o ich obavy k oceku Terry, monitorovanie priamo na mieste a mm, rada toho zmením tým ústnym pozmeňovacím návrhom, takže sa jednoducho vypustí slovo monitoring, pôjde teda and civil society to increase uh, transformation. A takže nebudem musieť nič inštitucionalizovať vyjmeme jednoducho slovo monitoring. A myslím, že a dúfam, že to otázku tohto pozmeňovacieho návrhu vyrieši. A inak všetky ostatné pozmeňovacie návrhy e, tie ešte zapracujem. Mám ešte jeden návrh k pozmeňovaciemu návrhu ALDE. Tam kde sa uvádzajú opatrenia na transparentnosť, tam neviem, kto vlastne dostáva tie financie a čo sa s tými financiami robí, ale pozmeňovací návrh hovorí, že sa to má uplatňovať len na eh, rozpočet zahraničných vecí. Takže je to v kapitole 4 Eh, bolo by dosť zvláštne hovoriť tu niečo špecifické u kapitole 4, takže povedala by som, že by to malo byť iba všeobecné. Výjmeme teda eh, to z tej kapitoly a bude to takto prijaté. Ak teda dostanem taký signál k tomuto, tak eh, môžem to zapracovať. A inak ostatné všetky zapracujem. Ďakujem ešte raz. Thank you. Ja ďakujem vám. Teraz slovo dostanú tieňoví spravodajcovia. Nejmsky. Ospravedlňujem sa za výslovnosť. Už dámy a páni, dovolte mi, aby som v prvom rade vyjadrila moju spokojnosť Eh, pokiaľ ide o prípravu takto dôležitej eh, správy, eh, myslíme si, že flexibilita a transparentnosť v európskom rozpočte by sa na jej základe zlepšili a takisto aj adresnosť európskych financií. Avšak sú tam ešte určité rozdiely medzi politickými skupinami, obzvlášť v oblasti tých novovytvorených správcovských fondov a pokiaľ ide aj o administratívny rozpočet e, delegácií e, SVČ, ako som už povedala minulý týždeň na našich diskusiách, som presvedčená, že správcovské fondy by mala správovať naozaj komisia pomocou nového mechanizmu, na ktorý by mal mať možnosť dohľadu aj parlament a e, teda mali by sme sa k nemu vyjadrovať e, e, v rámci postupov absolutória pre komisiu. Ďalej si myslím, že je neakceptovateľné, aby európske, aby tento rozpočet európskych delegácií bol teda postupený e, plne komisii, pretože by sme potom stratili kontrolu nad e, manažmentom e, týchto rozpočtov delegácií, čo by viedlo ešte k väčšiemu chaosu, než sme ho mali doteraz. Tak isto sa nám neumo- ne- nepodarí vlastne vytvoriť silné vonkajšie služby EÚ, ak budeme delegovať úlohy na iné inštitúcie toto by sme chceli viac menej e, zdôrazniť e, v mene politickej skupiny EPP. Ďakujem vám za pozornosť. Dobre, hlas sa ešte niekto ďalší? Nie, zdá sa, že nie, nikoho nevidím. Takže ďakujem e, kolegyne Brandner a kolegyne Nejnsky a týmto by sme uzavreli tento bod programu. Nasleduje správa kolegu Jariuš, Jačeka Sariuša Volského, predsedu delegácie pre vzťahy s parlamentným zhromaždením NATO. Ale keďže nie je prítomný v sále, musíme naše zasadnutie e, prerušiť e, na 10 minút. E, ďakujem vám za vaše pochopenie. Ten minút. <laughs> We have no other chance anyway.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 Bulharsku e, konalo jarné e, zasadnutie parlamentného zhromaždenia NATO. 250 e, delegátov z asociovaných parlamentov sa tohto zhromaždenia zúčastnilo. Európsky parlament bol pritom zastúpený osobitnou skupinou, osobitnou delegáciou. Eh, skladala sa z piatich členov, eh, kolegu Sariuša Volského, Pasku, Riel Mandurel, Tanoka a ja ten Maki. Zasadnutia sa zhromaždil generálny tajomník NATO, minister obrany a zahraničných vecí Bulharska a 5 tém, o ktorých sa e, diskutovalo. E, k ním patrila arabská e, jar, Afganistán, nový strategický koncept NATO a cyber defense. Medzi nami je už teraz náš spravodajca na túto tému a ja by som mu chcel týmto odovzdať slovo. Nech sa páči. Uh, you gave the facts. Ďakujem, pán predstavy, ste uviedli fakty, ja teda dám len to hodnotenie. E, rozdelili sme sa do výboru parlamentného zhromaždenia. Naša delegácia bola vo výbore politickom, obranná bezpečnosť, veda a technológia. V politickom výbore sa preberali správy a prezentácie o novom strategickom kontexte NATO, ktorý sa pripravuje Ehm, preberala sa bohárska perspektíva práva, eh, ľudské práva v Číne, situácia v Bielorusku, aj nedávny vývoj v Pakistane a dopad na Afganistan. Vo výbore pre obranu a bezpečnosť eh, sa diskusia zaoberala s, sdielaním a spájaním zdrojov berúc do úvahy rozpočtové obmedzenia, pred ktorými stojí členské štáty. Bola tiež špeciálna správa o NATO a EÚ. Predniesla ju pani Amelin. Potom tam bol nový strategický koncept NATO a EÚ ako operatívny partner. Autori volali po uh, lepšej spolupráci a vzdielaní e, bremena pre prospech e, spoločného členstva. Spravodaj sa hovoril o nových príležitostiach Lisabonskej zmluvy a o problémoch, pre ktorými stojí EÚ pri transpozícii do politických vízí a praxe. Takisto sa spomínali vojenské nedostatky na úrovni EÚ a ešte čo sa týka finančnej krízy a jej dopadu na eh, všeobecné záležitosti spravodajca hovoril o rámci z roku 2010 a franko-britskej zmluve o obrane a bezpečnosti z novembra. Eh, hlavný dokument o vzťahoch EÚ NATO bol celkovo kritický voči EÚ. Plenárne zasadnutie tam bol generálny tajomník eh, NATO Rasmussen, ako ste už povedali, bulharský minister obrany a zahraničných vecí a vrchný veliteľ operácií NATO v Líbii. Z pohľadu predchádzajúcich parlamentných zasadnutí počas tohto eh, obdobia Edinburgh, Riga a Varna, Varšava. e, som trošku pesimistom na úvod bol nedostatok záujmu, potom sa ten záujem trošku zvýšil, potom tam bola prítomná Madeline Albright a rozprava a preberanie vzťahov EÚ na to na poslednom pléne to bolo charakterizované nedostatkom, nedostatkom rešpektu a pozornosti. Preberali sme e, všetky témy vo všetkých výboroch arabských Arabská jar mm, so špeciálnou pozornosťou na mandát e, u OSN. Delegáti podporili operácie NATO v Líbii, aj keď tam boli určité otázniky no, o ďalšom postupe tej operácie, teda pokiaľ ide o ochranu líbyských občanov, režim, zmenu režimu a e, časový limit tejto operácie v Líbii. Potom bola diskusia o tom, obranom štíte a vzťahy s Ruskom. E, Turecko akoby nebolo ochotné mm, byť vlastne hostujúcou krajinou tohto radaru, tak Bulharsko by bolo. Preberali sme systémovú architektúru, e, ruská architektúra aj NATO by mohli paralelne vyvieť túto novú architektúru a môžeme o tom diskutovať v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch. Takže to boli hlavné závery tejto diskusie o, zbraniach a, e, o obrane a bezpečnosti. Afganistán 132 tisíc vojakov je nasadených v Afganise s polutovaním musíme konštatovať, že 2500 uh, e, padlo. Uh, po mm, zabití Osamu Bin Ladina e, sú ďalšie výzvy po návrate vojakov e, domov. Sekretár, generálny tajomník NATO zopakoval cieľ stiahnuť všetky bojové jednotky z Afganistanu do konca roku 2014, takže toľko k Afganistanu. Nová stratégia, nový strategický koncept NATO, dôraz sme kládli na rovnováhu medzi kolektívnou obranou podľa článku 5 Washingtonskej zmluvy a novými hrozbami, ako je počítačová e, kriminalita a terorizmus. Hovorilo sa o platnosti článku 5, e, ktorú treba opätovne potvrdiť e, vzhľadom a na rozšírenie na juhovýchod Európy a nielen na povalte. Cyberochrana je veľmi dôležitá pre NATO od roku 2007. Od roku 2007 bol, v roku 2007 bol ten počítačový útok na Estonsko. a e, treba ešte popri práci, ktorá sa už odviedla, e, ďalej e, rozvíjať aj túto tému. Vzťahy EÚ na to neboli veľmi vysoko na programe. Pocit bol taký, že neschopnosť EÚ v prístup, prínose k operácii v Líbii vrhá tieň negatívny na tieto vzťahy na, na EÚ samotnú. E, aktívne sme sa zúčastňovali diskusí vo výboroch. Ja som sa stretol s doktorom Karlom Lamercom. Tam sme spomínali dôvody a potreby e, vylepšenia vzťahov medzi NATO, teda parlamentným zhromaždením NATO a nami, našim parlamentom. A na, pozval som ich e, do Bruselu po lete. Toto pozvanie bolo prijaté, uvidíme, ako to bude pokračovať. Je naďalej potreba posilniť kontakty medzi EU a NATO, parlamentnými zhromaždeniami NATO a EÚ na všetkých úrovniach a posilniť e, úlohu Európskeho parlamentu. A preto e, delegácia NATO sa v oktobri zúčastní na 57 sadnutí v Bukurešti a budeme preberať ďalšie návrhy. Ďakujem za pozornosť. Grazie al Ďakujem kolegovi Sariušovi Volskému, spravodajcovi. Chcem sa spýtať, či sa chce niekto prihlásiť do diskusie. Kolega Brok, nech sa páči. Pán predseda, eh, eh, pán kolega Sariuš Volský Eh, na vás by som mal pár eh, otázok k, k zaujímavej správe. Diskutovalo sa tam o, o eh, situácii Beli Plus, teda ide tam o spoluprácu medzi EÚ, NATO a teda tureckom, tureckom vete, pretože vojenská spolupráca v civilných otázkach, napríklad aj v Afganistane, nemôže plnohodnotne fungovať, pretože turecké veto e, značne blokuje na to v takejto spolupráci. A preto by ma e, zaujímalo, či sa aj o tomto diskutovalo na parlamentnom zhromaždení, pretože aktuálna situácia nie je veľmi e, dobrá pre našich vojakov. A tiež ma e, zaujíma, či sa s Američanmi e, tam diskutovalo o e, systéme raketovej obrany, keďže Česká republika vystúpila z tohto konceptu minulý týždeň na základe teda vystúpenia ministra obrany Vondru. Keďže česká strana nevidela dostatočný záujem na americkej strane, pokiaľ ide o vytvorenie tohto systému v Čechách, preto by ma zaujímalo, či sa e, tam e, diskutovalo aj o tejto otázke, keďže e, sa tohto zhromaždenia zúčastňuje aj ruská strana, ale teda parlamentné zhromaždenie NATO je veľmi zaujímavým miestom na vypočutie si názorov rôznych strán, ktoré sa tam všetky vlastne zhromaždia.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 Aha, dobre, sprevádzal som prvého podpredsedu delegácie, nášho predsedu a ďalších. Bolo to zaujímavých pár dní. A obávam sa, že som nebol veľmi nadšený takým eh, trošku váhavým postojom kolegov z národných parlamentov. My sme sa viac súčasnili, viac práce sme odviedli než oni. A prispievame ku všetkým aspektom rozpravy, ale je tu stále ešte taký nejaký taký nejaký odpor voči našej účasti, možno je to jednoducho taký kultúrny rozdiel, ale hovorili sme teda o Afganistane, hovorili sme o Líbii, hovorili sme o riziku duplikácie, duplicity eh, v Afrike, v Somálsku. Hovorili sme o Atal- operácii Atalanta. No a všetky tieto veci sme prediskutovali. Jedna časť sa venovala spolupráci NATO-EU a vôbec sa nespomínala úloha Európskeho parlamentu. Takže to je skôr polutovania hodné, no ale myslím, že napriek tomu musíme pracovať ďalej, musíme sa tam zúčastňovať, musíme vyviať tlak na našich eh, parlamentných kolegov z národných parlamentov, že to myslíme vážne, takže toľko chcem povedať. Ďakujem. Prego, kolega Landsbergis. Kolega Landsbergis, nech sa páči. Thank you, Mr. President. Yes, I see in environment. Ďakujem, no pokiaľ ide o Varnu, mám dojem, že tomu hlavnému problému e, sa e, zhromaždenie vyhlo, ale pri tejto príležitosti by sme e, to mohli spomenúť my, keďže už o tom diskutujeme, o týchto problémoch v NATE. No a hlavným problémom tu je rastúca nedôvera medzi európskymi členmi NATO možno len medzi niektorými, niektorými nie, a teda e, americkou stranou. A eh, pán Gates povedal zaujímavé poznámky, pokiaľ ide o nedostatočnosť financovania eh, bezpečnosti a ešte z iného pohľadu k tomu, čo sa práve spomenulo. Dôležité je tu sklamanie európskych partnerov pokiaľ ide o americkú eh, teda stratégiu vo vzťahoch voči eh, Rusku a vytvoreniu eh, teda, štítu raketovej obrany, prečo nevyužiť túto príležitosť, keď máme teraz veľa času a nepohovoriť o tom zásadnom probléme, nielen o tom, ako príjemne bolo vo Varne. Ďakujem.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 okupácie dvoch gruzinských regiónov ruskými vojenskými silami a potom v druhom pláne to je otázka e, ambícií Gruzínska e, vstúpiť do NATO. A druhá otázka. Došlo aj k nejakej diskusii o, e, o situácii, ktorá je málo bezpečná v Náhornom Karabachu. A ďalšia otázka. E, pozvanie e, pána Sáriuša e, Volského. A môžeme povedať, že vlastne môžeme toto spojiť s našou delegáciou v NATO a, pre, a s výborom pre zahraničné veci. altra richiesta? Už sa nikto ďalší nehlasí. Chcel by eh, sa teda vyjadriť k tomu spravodajca, nech sa páči. Ďakujem, chcem eh, odpovedať Elmarovi Brokovi, ale ten je teraz zamestnaný s Franciskou Bratnerovou. Ale vaša, moja odpoveď vás nezaujíma však. Dobre, takže Berlin Plus, k tomu nezaznelo nič nové, Elmar. Uh, Eh, ako presvedčiť eh, Turecko. Eh, všetko to, čo zaznelo, z toho tam nebolo pre nás nič nové. Zdá sa, že táto situácia sa ešte nepohla zo slepej uličky. A tu môžem povedať to isté, čo som povedal po poslednom zasadnutí v Edimburgu, na ktorom som sa zúčastnil. Boli sme na rovnakej úrovni ako delegácia iránskeho eh, parlamentu. Eh, eh, pán Majid, myslím, bol predsedom. Takže zhruba takto sa k nám správali. Ja, pán Pasku, Charles Stanok a pán Madurel sme sa to snažili prekonať hyperaktivitou ale eh, jednoducho eh, boli zamietnuté naše eh, žiadosti sa vyjadriť v diskusiách s Rasmusenou, s komandantom NATO v Líbii, pretože tam je kom, vlastne formálne poradie pre členov a asociovaných delegácií, pokiaľ ide o udelovanie slova. Boli sme veľmi aktívni, ale teda nebolo nám udelené slovo. Naši kolegovia z národných parlamentov, ktorí tam sedia, žijú v odlišnom svete. Iní eh, členovia na národnej úrovni sa zarobia zarobou EÚ, iní eh, otázkami NATO a tieto dva eh, svety sú od seba úplne oddelené, takže bolo veľmi zložité sa skoordinovať s našimi kolegami aj z národných parlamentov. A tu by som chcel odkázať na dôležité uznesenie, ktoré spomenul Elmar Brok. Um, sprednedávna, pokiaľ ide o národné parlamenty a EÚ, ako e, približovať navzájom tieto dve úrovne. Slabosť parlamentného zhromaždenia NATO e, je naozaj značná. E, je to len taká formálna záležitosť. Diskutujú tam ľudia, ktorí sa špecializujú na oblasti obrany a bezpečnosti, ale zhromaždenie tak dominované národnými pohľadmi. Nie je tam žiadna nadnárodná úroveň to, ktorú sme sa snažili vy, ehm, ehm, ktorú sme sa snažili vybudovať aj na základe tohto uznesenia pána Broka, Gualtieriho a ďalších. Takže ehm, možná vertikálna integrácia parlamentnej dimenzie v oblasti eh, eh, obrany a bezpečnosti na úrovni skupín a eh, Eh, členských štátov. Toto by tu bolo, ale je smutné, ja by som to chcel zdôrazniť, že parlamentné zhromaždenie a členovia, eh, jeho členovia, ale aj eh, komandanti a personál na to nevnímajú EÚ ako niečo, čo môže prispieť k ich práci ako um, rovnocenného partnera, s ktorým má cenu diskutovať. Takže je tu naozaj obrovská medzera, obrovská priepas medzi týmito dvoma inštitúciami. A ja chcel by som sa vyjadriť k tomu, čo povedal prezident Landsbergis. Naozaj sú to, sú to dva odlišné e, svety ehm, spomínalo Spomínali sa tam aj otázniky spojené s, teda s pôsobením USA, a s tým, či naozaj je na to ešte stále potrebné, čo ukazuje, že e, európsky e, pilier e, teda v oblasti obrany a bezpečnosti táto otázka je veľmi dôležitá a aktuálna. Pokiaľ ide o čísla, pred 20 rokmi európsky príspevok bol 50 teraz 25 pokiaľ ide o Ehm, teda ehm, rozpočet na to, Američania sa správajú k EÚ, neviem, ako by som to nazvala, by som e, nikoho neurazil. E, no, možno by som mohol e, povedať, ehm, paraziti, európske štáty sa nechcú zúčastňovať operácií a nechcú ich ani podporovať. Takže situácia je, myslím si, závažná, kontext tu nejako chýba medzi týmito oboma stranami, možno aj my sme na vine. Aj v libijskej operácii sa to možno trošku prejavilo, e, naozaj klesá rozpočet aj náš záujem, ako e, teda pán Gates právom indikoval. A to, čo by sme mohli urobiť my ako parlament, je, že by sme mohli e, konať e, aj pomocou národných parlamentov, aby sa to urobilo trošku paneurópskejšie, aby e, vlastne parlamentné prejavy neboli vlastne len nerelevantným opakovaním triviálnych vecí z národného pohľadu. A teraz ďalej, nie o Gruzínsku sa vôbec nediskutovalo, vôbec nebolo na programe Rada eh, NATO eh, v auguste po invázii eh, keď sme aj my zvolali osobitné zasadnutie AFETu a podobne, vtedy sa o tom diskutovalo. Teraz dá sa, že každý akceptoval aktuálny stav a nespochybňuje ho. A v záujme dobrých vzťahov s Ruskom sa o tom nediskutuje, nie je to téma. Takže o Gruzínsku sa skutočne nediskutuje a moje posolstvo, ktoré som sa snažil v mojich e, prejavoch a e, teda aj v kuloároch rozšíriť je, že e, pôsobenie EÚ v Afganistane nebolo úspešné. Viete, ako sa stiahlo Nemecko, náš príspevok bol nízky, na to neocenilo a Líbia je e, ďalšou šancou, ktorá môže dokázať, že NATO a EU môžu kooperovať a že medzi nimi môže vzniknúť synergia. Také to bolo e, to posolstvo, ale uh, zdá sa, že na to nemá záujem a EÚ nie je schopná takéhoto niečoho. Takže situácia je, myslím, naozaj závažná, pokiaľ ide o úsilie v oblasti bezpečnosti Rôzni ľudia tam jednoducho eh, hovoria rôznymi eh, hlasmi. A opäť sa vrátim k tomuto dokumentu Brock Gualtieri, kde ide o vytvorenie eh, niečoho v oblasti bezpečnostnej dimenzie, kde by sa prepojil Európsky parlament a národné parlamenty, kde by sa vytvorilo spoločné pochopenie, spoločné posolstvo, usmernenia pre oblasť obrany a bezpečnosti pretože sa veľmi venujeme hospodárským e, témam, finančným témam Grécko, default a pritom zabudáme, že ak nebudeme schopní, a toto povedal aj Gates, 20-40 e, e, tisíc teda príslušníkov, pretože my ako európske štáty máme E, vlastne disponujeme e, armády, budeme v podstate bezbranní e, zoči voči potenciálnym konfliktom. To je strašná pravda. A teda takéto varovné signály by mohlo parlamentné zhromaždenie vyslať. Takže bola by potrebná E, značná revízia bezpečnostnej obrannej dimenzie, pretože keď sa pozrieme na dokumenty, všetko vyzerá dobre, e, e, CSDP v podstate neexistuje v, praxi na úrovni EÚ. Toho veľa neexistuje v oblasti bezpečnosti a obrany. Na papieri snáď áno, ale aj vysoká zastupkyňa koná teda s veľkým oneskorením časovým. Aj ľudia očakávajú, že v prípade e, nejakých, vzniku nejakých e, neočakávaných skutočností, ktoré snáď e, nenastanú, že EÚ bude môcť konať. To je všetko z mojej strany a je mi ľúto, že som teda znel tak neoptimistický kolega Tanok. Ospravedlňujem sa, pán predseda, ja si len zbieram myšlienky a jednu vec som chcel uh, spomenúť teraz, a teraz som si to spomenul. Som veľmi rád, že povedal uh, Jacek Zariuš-Volsky, že veľa sa len hovorí o EÚ a komplementarite, ale v zásade to vnímanie je dosť negatívne. Ja som bol na tej rozprave o Afganistane, aj tam EUPOL a pomoc EÚ. Eh, e napríklad estonský poslanec veľmi kritizovali a jedna vec, ktorú som tu chcela naozaj nadniesť, Britov to asi neprekvapí, že britskí poslanci boli e, medzi tými najnepriateľskejšími, pokiaľ išlo o e, účasť e, europoslancov, ale pán Pasku bohužiaľ tu teraz nie je, ale on určite povie o tom, že v socialistickej skupine, tam teda boli zasadnutie politických skupín, politických rodín, tam bol veľmi jednoznačný útok proti úlohe europoslancov a ich e, účasti na vlastne takomto dohľade nad zahraničnou politikou. Mm, bol to taký veľmi už Eh, vysoko postavený poslanec britského parlamentu, ktorý obyčajne je celkom normálny, ale teda takto veľmi otvorene zautočil a myslím, že musíme eh, si uvedomiť, že sú tu zo strany národných eh, poslancov veľké výhrady k tomu, že by sme sa na týchto operáciách vôbec podielali, teda ide najmä o Britov. A vôbec aj náhrada toho eh, parlamentného zhromaždenia Západa Európskej únie. Ja som sa eh, rozprával s Richardom Ottawayom z britského parlamentu, s bývalým predsedom eh, výboru pre obranu a on teda dohovorili sme o tom, aké by boli čísla účasti europoslancov, že by to mohlo byť možno 10% celkovej delegácie, e, spomínali sa čísla ako 6 alebo podobne. No a musíme toto ešte vyriešiť, pretože než to vyriešime, je to vlastne taká zablokovaná slepá ulička. Pán Pasku veľmi dobre zastával e, europoslancov v socialistickej skupine. Ďakujem. Ďakujem. Ešte niekto ďalší? Next point. Consideration of a draft motion for Ďalšia vec, e, návrh vyriešení, návrh uznesenia článku 9 a 10 Lisabonskej zmluvy o parlamentnej spolupráci v oblasti spoločnej zahraničnej bezpečnostnej e, politiky a obranej a e, obranej politike. Minule sme pripravovali návrh uznesenia a teraz by sme mali spolupracovať s národnými parlamentmi na monitorovaní CFSP a CSDP. Tento text dáva našim negociátorom aj nášmu predsedovi jasný mandát. Chcel by som v krátkosti vysvetliť pozadie, pôvod diskusie a monitorovanie CSFP, to je protokol 1 z Lisabonskej zmluve, kde sa preberá úloha národných parlamentov. Článok 10 tohto protokolu predpokladá možnosť zorganizovať schôdze s národnými partnermi, aby sme diskutovali o CSFP a CSDP. Naša pozícia bola taká, že sme tvrdili, že akákoľvek forma medziparlamentnej spolupráce vrátane týchto oblastí musí byť s nami dohodnutá. To uvádza článok 9 tohto protokolu a v oblasti CSFP a CSDP nám zmluva dáva jasnú úlohu pri monitorovaní týchto politík. Naša mm, prítomnosť na medziparlamentných zasadnutiach, ktoré sa zaoberajú takýmito otázkami, by mala byť v súlade s inštitucionálnou úlohou, ktorú hráme. Naši negociátori v týchto otázkach, pán poslanec Brok, Gualtieri a Duff, pripravili texty, ktoré boli včera, včera rozdané, sú k dispozícii v angličtine. Text vychádza z predchádzajúcich textov, ktoré prijal tento výbor. Najmä tak, ako navrhli to pán Albertini a Gualtieri a nedávno sme o tom hlasovali. E, dnes popoludní, ak teda sa dohodneme na tomto texte, tak popoludní to pán Gualtieri predniesie e, v pléne a bude to môcť byť e, zahrnuté do programu. Takže teraz dávam slovo tým, ktorí prispeli k zostaveniu tohto textu. Otváram rozpravu. Najprv pán kolega Brok, nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, mám len niekoľko vecí na doplnenie k tomu, čo ste už povedali. Nemusím to všetko opakovať. V tejto otázke momentálne je veľký rozpor medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom. No a potom ešte je tu Kosák a ľudia zo zahraničnej politiky. Aj Kosak tam e, môžeme zapojiť. Podľa článku 10 môže Kosák síce o všetkom hovoriť, ale spolupráca národných parlamentov, a teda Európskeho parlamentu, e, je e, vec druhá. Pri tejto e, medziparlamentnej schôdzi v zmysle článku 9 e, je jasné, a tu je to aj v bode 4 v prvej odrážke e, zopakované, že ide o spoločné pozicionovanie, e, ide o spoluprácu medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom, do čoho spadá aj minimálna účasť Európskeho parlamentu a nie ako Eh, jedna z 28 delegácií s rovnakým obsadením. Keďže je tu spolupráca, zdieľaná príslušnosť, tak eh, aj pri zostavovaní programu musí tu byť určitá spolupráca so sekretariatom. My nemôžeme byť len nejaký prívesok kosaku. Myslím, že musíme jasne povedať, že v Lisabonskej zmluve, kde je vyhlásenie zodpovednosti vysokej predstaviteľky, Eh, to eh, nie je úplne v rukách Európskeho parlamentu, ale eh, krízový manažment určite. A pokiaľ ide o vojenskú oblasť, národné parlamenty majú ten svoj rozpočet a ide o to, aby každý národný parlament mm, si uplatňoval svoje práva voči svojim vládam tak ako e, to predpokladá ústava. A to je ich právo, na druhej strane je právo Európskeho parlamentu. Potom sú tu e, národné parlamenty, ktoré možno nie celkom chápu, čo je v tej e, zmluve. E, sú tam trošku problematické pozície pre nás. Ukázalo sa to na poslednej konferencii parlamentných predsedov Trojky a Európskeho parlamentu. Nedospelo sa k zhode a zdá sa, že tak ako národné parlamenty, aj my musíme stanoviť jasný rokovací mandát a to sa dá len uznesením parlamentu, pretože ide o zásadnú trvalú otázku spolupráce medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom, takže by som poprosila, aby sme zaujali takúto pozíciu a ide samozrejme aj o to, aby sme na budúci pol rok a aj ten pol rok potom mali teda počas polského predsedníctva jasno v tejto otázke a naši polskí kolegovia v Sejme a v Senáte by, mm, tých by sme mali vyzvať, aby sa podielali na kompromise medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom a preto je podľa mňa dôležité, aby sa tu nedospelo k nejakým nedorozumeniam, aby sme si stanovili jasnú pozíciu, preto poprosím kolegyňa a kolegov, pokiaľ ide o budúcnosť tohto výboru, by sme mali určitý vplyv, aby sme teda prijali nejaké uznesenie. Je to veľmi rozsiahly dokument, ktorý tu predkladáme. Sú tam uvedené všetky podrobnosti, ktoré by sme ani nemuseli predkladať, ale takáto, takéto prijatie pozície bolo určite užitočné. Ďakujem. Mr. Gualtieri is absent, so uh, Mr. Duff, you have... Ďakujem, pán Gualtieri tu nie je. Teraz pán Duff, nech sa páči, dávam vám slovo. Vážený pán predseda, som veľmi vďačný za to, že komisia podporila naše stanovisko máme skutočne e, možnosť e, z hľadiska parlamentu e, sme rešpektovaní a máme dôveru a takisto sa ukazuje, že problémy sa nesústredujú len na kosak, ale že tieto problémy idú oveľa ďalej. Vrátane je tu možnosť aplikácie na všetky e, politiky národných parlamentov. A ak nebude medzi nami dôvera, tak jednoducho nebudeme dostatočne valorizovaní a preto je dôležité, aby sme e, my e, tu hlas, zastávali stanovisko Európskeho parlamentu a nie, aby sme tu vlastne diskutovali o protokole a o hierarchiách my máme na starosti, ako zlepšiť kvalitu spoločnej politiky a situáciu v oblasti obrany a Európsky parlament môže podporiť radu, keď to bude potrebné. Kosák navrhol riešenie, ale to je neriešiteľné, pretože e, sa tam odtiaľ vylúčuje, vylúčuje sa zo zahraničnej politiky experti a vylúčuje sa tam takisto politika národných parlamentov a to je pre nás nepriateľné. A preto Treba konštatovať, že medzinárodnými parlamentmi a Európskym parlamentom existujú rôzne názory. No a e, vlastne preto konferencia predsedov národných parlamentov a COSAC by sa mala naďalej zaoberať hľadaním globálnych riešení e, našich vzťahov som to správne pochopil, tak pán predseda Buzek chce, aby náš výbor a plénum e, zaujali jasné stanovisko, pretože práve on je na muške a bude tu aj poľské predsedníctvo, čo mu samozrejme neurahčí situáciu e, v okamihu, keď bude musieť o týchto veciach rokovať. Takže dúfam, že dnes popoludní e, parlamentný výbor schválí túto záležitosť a že plénum takisto bude súhlasiť s tým, aby takýto dôležitý bod e, sa riešil aj na pléne. A ďalší rečník, pán Tanok. Ďakujem, vážený pán predseda. Pred chvíľou som sa zmienil už o tejto téme Viem, že pre národné parlamenty e, francúzsky aj britský je e, nevyhnutné, aby naliehali, ale zdá sa, že je potrebné, aby sme mali ešte ďalšiu delegáciu. E, každá národná delegácia má 6 poslancov a ja už som povedal predsedovi e, výboru pre zahraničné záležitosti, ktorý nie je ani antieurópsky, Samozrejme je dôležité, aby sme vlastne, e, aby zastupoval dolnú snemovňu a samozrejme, že e, on môže akceptovať 10%, ak tu máme 150 poslancov, tak môže ich vyslať 15 ako delegáciu a moja skupina bude skôr e, priaznivo naklonená k, také, k takejto veľkosti delegácie, lebo e, pravica odmieta, aby bola zastúpená, pretože my sme tým najväčším aktérom v oblasti udržiavania bezpečnosti a preto je to dosť e, absurdné. A preto pri otvorení negociácie by som navrhol väčší počet. Ak si zoberieme celkový počet národných poslancov 27 krajín, to je 7300, eh, pardon, je to 7700, opravuje sa rečník. Nie, nie, je to práve naopak, hovorí rečník, pomýlil som si číselné údaje, je ich 7300, z toho 12 no, Čiže myslím si, že by sme sa mohli zhodnúť na okolo 20 európskych poslancov s tým, že by tu bola klauzula každoročnej aktualizácie a revízie. A s tým by sme, myslím si, mohli súhlasiť. Ale teraz sa obávam, že sa dostaneme do slepej uličky, lebo keď predložíme požiadavky oveľa väčšie a málo realistické, tak ako pán dav, 30, 40 alebo možno 50, obávam sa a posledné udalosti to potvrdili, že títo kolegovia neprídu. Aj v predchádzajúcich schôdzach s národnými parlamentami sme sa ocitli piati alebo šiesti, ich je 100 a náš je 7 alebo 8 a potom je to, sú tam prázdne rady a vyzerá to smiešné. A zbytočne teda hovoríme, že možno by sme sa mohli zamyslieť, ale návrhy pána Broka a Dofa, myslím si, že tam nie sme schopní zabezpečiť takúto účasť, ale mohli by sme e, prijať klauzulu o aktualizácii, takto by sme mohli postupne pokračovať. Richard povedal, že e, sekretariat parlamentu by nemal navrhovať takéto veci, pretože by to celý proces veľmi zeuropeizovalo. Ale my by sme boli radšej, keby tu boli títo prednárodní predsedovia parlamentov a takisto by to mohlo byť v sálach rozličných parlamentov. Ja si myslím, že v tomto bode môžeme dospieť ku e, kompromisu. Ja si nemyslím, že to musí nutne vždy byť v tejto budove. Mm, mm, ďakujem a ja ešte pokiaľ ide o tieto čísle, tam by bolo treba vedieť, čo, čo s tým, lebo tam mám pocit, že to povedie k slepej uličke. Pán Sariuš Volsky, ďakujem. Vzhľadom na to, že PSDC je špeciálnou politikou, my máme tu CDSP, ale v každom prípade je to veľmi e, špecifická téma. A hlavná otázka, na ktorú treba odpoveď, sa netýka čísiel, ako hovorí Charles, ale treba vedieť, že kto bude členom tejto štruktúry. Odkiaľ budú títo členovia pochádzať, nebudem to tu opakovať, ale je tu istý druh akýchsi démonov v oblasti E, zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Máme tu poslancov NATO a európskych poslancov a myslím si, že Kozák nie je tým dobrým správnym rámcom na riešenie týchto otázok. Ak ľudia nechápu dôležitosť týchto otázok, tak napríklad si kladiem otázku, či by Kopak nebol lepším riešením konferencia predsedov výborov pre e, zahraničné vzťahy. Ja som sa zúčastnil takýchto schôdzi a môžem vám povedať, že Kofák je dosť špecifickým fórom. Tam veľmi dobre mm, sú zastúpené perspektívy parlamentov. A to, čo hovorím, tak to vlastne je akési znovu objavenie kolesa. Ja si myslím, že e, váš minister obrany, pán Pasi, Simon Passy, s ním som sa stretol a on sa mal veľ, prejavil veľmi veľkú vôľu, ale myslím si, že tu nás sa vraciame k tomu začiatku, k niečomu, čo už existovalo. Bol, a keď bolo povedané, že takéto niečo už existovalo, tak boli prekvapení, oni chceli organizovať spoločné misie, pozorovateľské misie a teda znovu vytvoriť niečo, čo tu už máme. Takže tu nie je len o čísla, ktoré sú dôležité. Je dôležité treba vedieť, kto sa bude týchto schôdzí zúčastňovať. Ja plne súhlasím s tým, že Európsky parlament by mal riadiť sekretariát a organizáciu. Tu na nesúhlasím s pánom Tanokom, ale následne sa treba ubezpečiť o tom, že účastníci z národných parlamentov by mali byť stále tí istí my tu máme všeobecne už mm, tieto záležitosti o bezpečnosti a obrane na úrovni NATO a EÚ a mali by sme sa uistiť o tom, že to, nebudú sektár, že to nebude nejaká sektárska záležitosť. A potom e, národné parlamenty trvajú na ich záujmoch, na ich korporatívnych záujmoch im často chýba vízia vzhľadom na skutočné potreby, ktoré my máme a my nemôžeme byť dostatočne legitímni, ak sa nám nepodarí spojiť národné záujmy so záujmami komunitárnymi. A my by sme mali trošku tieto obavy prekonať a mali by sme sa trošku viac otvoriť, aby sme dospeli ku konsenzu s národnými parlamentami a ich záujmami. Kofak by mohol byť do tejto správy zapojený, začlenený. Ak hľadáte ľudí, s ktorým by ste mohli o týchto témach hovoriť, tak to sú predovšetkým členovia Kofaku. Keby som ja mal rozhodnúť, že kto príde diskutovať v rámci medziparlamentných diskusí na národnej a európskej úrovni, tak ja by som povedal, že to sú ľudia, ktorí sú členmi výborov pre obranu, bezpečnosť a delegácie z NATO. Tí sú naozaj najlepšie povolaní na takéto diskusie. No a samozrejme, že pokiaľ ide o číselné údaje, tie musia byť navrhnuté tak, aby bola zachovaná istá vyváženosť. Ale títo ľudia by mali byť pozvaní na diskusiu o týchto otázkach a určite Kozak o tom nemôže hovoriť iba sám. A v každom prípade je potrebné do týchto diskusí zapojiť aj expertov, ktorí sa vyznajú v záležitostiach NATO a rovnako aj špecialistov na EÚ, e, ktorí však ale nepoznajú na to, čiže to je pro- problém. Možno, že, SP, e, e, možno, že CDSP alebo spoločná bezpečnostná obranná politika. A ešte koleg Rapne Branner a potom pán Chuntis. Um, just... Ďakujem pekne. Chcela by som stručne povedať, že podporujeme prístup pána Broka a Gualtieriho Samozrejme, diskutovali sme o tom aj s našimi e, národnými poslancami a väčšina aspoň teraz sa k tejto linii pripája. Zvlášť súhlasíme s odsekom 2. Ja si myslím, že to je veľmi dobrý odsek. A, takže chcela som všeobecne e, vyjadriť podporu, aby som bola stručná. Kolega Chontis, nech sa páči. Pán predseda, ja som tu namiesto pani Blusing, našej kolegyne, ktorá dnes nemohla prísť na schôdzu. E, jedna poznámka, drahí kolegovia, a síce e, v tomto parlamentnom zhromaždení a aj v rámci tejto spolupráce Európsky parlament, národné parlamenty. Chcem trvať na jednom bode a síce, aby sme zachovali alebo posilnili úlohu národných parlamentov. Prečo to hovorím? Všetci dobre viete, že otázky zahraničnej a bezpečnostnej politiky sú ešte stále kompetenciou členských štátov. Bohužiaľ, ja som celkom nepochopil niektoré veci, ktoré tu odzneli ohľadne úlohy národných parlamentov a Európskeho parlamentu. Ale je tu problém. Je tu problém s európskym pol, ekonomickým polrokom. Zrušila sa tu vzhľadom na národné parlamenty možnosť načetávať ekonomickú politiku a ja si myslím, že pokiaľ ide o témy, ktoré, ktorými sa zaoberáme, my nemôžeme dopustiť, aby sa stalo to isté. No a pokiaľ v súlade s prvým protokolom Lisabonskej zmluvy, článok 9 a 10, my si myslíme, že je potrebné, aby tu existovala parlamentná kontrola spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a tu by mali vykonávať národné parlamenty spolu s Európskym parlamentom za nasledovných podmienok a na tom trvám, vážení kolegovia a pán predseda. Toto parlamentné zhromaždenie by malo podľa nás mať právo odmietnúť alebo schváliť všetky aktivity spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a po druhé e, parlamentné zhromaženie na základe článku 10 protokolu, opakujem, to sa nachádza aj v uznesení k tomuto návrhu, by mal mať právo žiadať dodatočné informácie, posielať pozorovateľov v rámci misie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. A chcem ešte zdôrazniť, drahí kolegovia, že je potrebné, aby sme tu mali e, procedúru totálnej parlamentnej kontroly zahraničnej služby EÚ, ktorá bohužiaľ nie je exekutívnym orgánom spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politiky. Je potrebné, aby mohli parlamenty žiadať stanoviska, správy a skladanie účtov zo strany Rady a komisie. Podľa nás toto parlamentné zhromaždenie by malo mať možnosť prijímať uznesenia, ktoré by boli záväzné a neboli by tým obmedzované právomoci národných parlamentov v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom. No a na záver, drahí kolegovia, pán predseda, chcem povedať, že si myslím, že my nemôžeme hovoriť negatívne o národných parlamentoch, ja osobne si myslím, že je potrebné zachovať si skutočnú kontrolu. Naša spolupráca by nemala sa odvíjať na úkor národných parlamentov. Ale ešte je tu jedna otázka, ktorá tu vyvstáva ohľadne tejto diskusie. Kto bude zastupovať národné parlamenty? Ja by som povedal, že keďže táto reprezentácia národných parlamentov v tomto zhromažení by mala byť autentická, to znamená, že mali by tam byť prítomné všetky politické skupiny, pretože zvyčajne tam máme dve hlavné skupiny, ktoré si podelia svoju, svoje zastúpenie a potom zastúpenie národných parlamentov nie je reprezentatívne vzhľadom na stanoviska, ktoré k týmto témam existujú a ktoré sú veľmi dôležité. Čiže ak chceme mať skutočnú úlohu e, vo volených orgánoch, ako je Európsky e, parlament a národné orgány, musíme trvať na tejto parite. Ďakujem. Bene, non ci sono altri inter... Nikto ďalší sa teda nehlási. Aha, Sarizvolský ešte raz a pán Dáv, nech sa páči. A ešte pán Brok. Najprv Sariuš Valsky, potom Dav, potom Brok. Ako som už spomenul, na úrovni e, teda zástupcov Európskeho parlamentu na úrovni Kozaku. To by nebolo, e, teda úroveň Kozaku by nebola vhodná, to po prvé, po druhé e, diskutovať o veľkosti, to nie je správne. Je tu o reprezentatívny orgán, ktorý teda má hlasovať, rozhodovať. A ak sú tam traja ľudia z Malty, tak nemecká delegácia by mala byť 10 krát väčšia. O to nejde. A budem sa snažiť presvedčiť Polský národný parlament, aby navrhol počas e, polského predsedníctva niečo. A tu sa pozerám na Silvia Gonzata, Eh, takže eh, niečo, eh, kde by sa teda, teda stretli predsedovia pre zahraničné otázky, zahraničnú bezpečnostnú politiku. Ehm, a teda ešte aj šéfovia delegácií s NATO. Eh, takto samozrejme tento formát môžeme prispôsobiť, ale nesnažme sa vytvoriť eh, reprezentatívny eh, orgán, ktorý by odrážal to, ako sme zložení my, alebo aké bolo západoeurópske zhromaždenie kedysi. Mm, reprezentatívnosť by nám malo ísť skôr v oblasti tých hlavných línií zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Možno ako e, výbor EP e pre túto oblasť by sme bez toho, aby sa tu niečo príliš formalizovalo, mali žiadať o e, diskusie, o ďalších krokoch. Keď to prenecháme zástupcom národných parlamentov alebo kozaku, tak to nás pravdepodobne nepovedie k nejakému dobrému a skorému výsledku ale takéto prepojenie národných e, e, parlamentov e, a teda zástupcov delegácií s NATO, delegácií pre zahraničnú politiku a obranú politiku, toto by bolo vhodné. A na takomto stretnutí by sa malo diskutovať ľahšie, pretože budeme diskutovať s ľuďmi, ktorí fungujú na rovnakej vlnovej dĺžke, dĺžke ako my a ak e, nie je aj rovnaká, tak majú rovnakú citlivosť pre témy v oblasti e, zahraničnej politiky, bezpečnostnej politiky, obrannej politiky aj NATO. A ten bod, ktorý sa mne páči v porovnaní teda e, s tým, čo bola Francisca Bratnerová, tá hovorí, že sa jej páči bod 2, pre mňa bod 2 je správny, ale triviálny. Potrebujeme parlamentnú spoluprácu. Ale kľúčovým je bod 3. Ehm, hovoríme, že nám chýba dohoda eh, z eh, konferencie 4. a 5. apríla, čo sa teraz nachádzame v slepej uličke a na to, aby sme sa z nej dostali, navrhujem, aby náš výbor AFED navrhol konzultácie na tej úrovni, ako som to popísal. Ja sa budem e, snažiť e, takéto niečo e, zorganizovať teda počas polského predsedníctva, aby sme z tejto slepej uličky vyšli, lebo si to nemôžeme v týchto pomerne zložitých časoch dovoliť. Ďakujem pekne, pán Dav. Ďakujem pekne. Jacek Zariužovský má absolútne pravdu. Kľúčový odsek je odsek 3, kde konštatujeme, že teda nedošlo k zhode a to je dosť kritická vec. To je vec, ktorú musíme robiť, pretože po konci tohto kosaku v Budapešti väčšina národných poslancov, ktorí tam boli, dospeli k záveru, že ten spor bol vyriešený a že je možné dohodnúť sa na špecializovanom kosaku pre zahraničnú bezpečnosť politiku, ale my mm, si nemyslíme, že by tomu tak bolo v Európskom parlamente, takže myslím, že treba nám ešte čas, aby sme prekonali eh, tú ignoráciu, ktorú eh, alebo možno aj tú neznalosť zo strany národných poslancov, pokiaľ ide o úlohu EP a pokiaľ ide o povahu spoločnej eh, zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Myslím, že potrebujeme čas, aby sme e, trošku prekalibrovali na to, a Catherine Ashton a pán Van Rompuy, eh, aby mohli prísť s nejakými úspechmi, aby sa dokázalo, že eh, CSFP vlastne funguje a že môže eh, presazovať európske záujmy v globálnom kontexte s dobrým účinkom. Zatiaľ sme to ešte nie celkom dosiahli, aby sme mohli povedať, že pozrite sa, funguje to. Myslím, že akákoľvek nová forma medziparlamentnej spolupráce v tejto veci musí byť čiastočne reprezentatívna, teda musia tam byť zástupcovia eh, geografie a pluralizmu Európy, ale súhlasím s Jackom, že tiež musí byť možná špecializácia a musí nám rásť objem expertných eh, poznatkov eh, v tomto parlamente, ako aj v národných parlamentoch. Kosak sa rozhodol, že vlastne zruší kofak ako fád, alebo ako sa to už aj nazýva, teda Eh, šéfov pre obranu. Sám príjma rozhodnutia bez dostatočných konzultácií v národných parlamentoch. Takže to bude problém pre SEM, aby tak povediac oživili Eh, roz, rokovania v tejto veci, ale musíme sa eh, snažiť povzbudiť to do maximálnej možnej miery. A myslím, že toto uznesenie k tomu pomáha. A časovi ten okolo by som chcel povedať, že to, že Briti trvajú na tom, že nebudú zasadať v um, priestoroch Európskeho parlamentu. To je absolútne absurdné, aj detinské náklady uh, na nejaké iné miesto konania, ktoré by bolo vhodné, pokiaľ ide o veľkosť a viacjazyčnosť uh, konferencie. Tie náklady sú obrovské A obávam sa, že národné parlamenty si to jednoducho nebudú môcť dovoliť. Briti tvrdia, že nové formáty by sa mali zasadať, by mali zasadať v budove rady e, v Justus Lipsius, čo je absurdné, pretože v tejto budove nie je miestnosť e, také veľkosti, akú potrebujeme. Takže myslím, že je to skutočne polutovania hodný, taký malicherný postoj Britov, ktorí jednoducho pohrdajú EÚ. E bohužiaľ, nepočul som, čo tu zaznelo mimo mikrofón. A pokiaľ ide o veľkosť reprezentácie, myslím, že by sme sa nemali príliš týmto nejako vzrušovať. 16 ale skutočne smiešne. Nemôžeme to akceptovať. 20 je 162, respektíve zo 162 je 30,4 poslanca. Najmä to poslanca Európskeho parlamentu. To sa mi zdá byť rešpektovateľné číslo. A bez pochyby by to bol nejaký britský konzervatívec a poslanec GUE. A posledný vystupujúci pán kolega Brok, nech sa páči. Ďakujem pekne. a vidím, že je tu široká podpora pre túto pozíciu. Nestanovujeme nejaké konkrétne číslo, ale jasne sme povedali v tých rozhodnutiach, že vychádzame zo 40 že by to mala byť teda tretina v konečnom dôsledku. A potom predseda povedal, že ak národné parlamenty majú štyroch za jeden parlament, tak eh, minimum za Európsky parlament bolo 27 ak by to malo byť 6 z každého národného parlamentu, 6 poslancov, tak treba posilniť percentuálne aj náš počet. Ale to je jasné. A inak nesúhlasím s pánom Sariošom Volským, že by to malo byť stretnutie predsedov z dvoch dôvodov. Národné parlamenty, tam nerozhodujú predsedovia výborov, ale skôr sú to hovorcovia politických poslaneckých klubov. No a potom by hrozilo, že tam nebude opozícia. A toto musí byť schôdza, kde aj menšie politické skupiny alebo opozícia budú zastúpené, budú sa môcť vyjadriť. Takže myslím, že len potom to bude mať zmysel a nemali by sme to odôvodňovať nejak inštitucionálne. Mali by sme každému národnému parlamentu prenechať eh, možnosť menovať členov týchto delegácií A mm, aj my tu budeme menovať samozrejme svojich zástupcov. Ešte mám dve pripomienky, ktoré by tu mohli zaznieť po tejto diskusii a to som prevzala od kolegu Sajuša Volského, že nie je správna cesta zapájať kosak, aby nedošlo k nejakým nedorozumeniam. Tá posledná veta v bode 3 e, by sa snad mala vypustiť a síce, že kosák sa zamýšľa nad tým. Nie, Kosák si myslí, že oni sú tým. Takže aby sme, snad by sa nemali na to vôbec odolávať, aby nedošlo k nejakým nedorozumeniam. Pán kolega Záriš Volský má absolútne pravdu, že kosák nie je vhodnou pôdou. No a potom ešte ďalšiu pripomienku. No to tiež v bode 3, tam sa píše, že political presidency in reaching an agreement an agreement with national parliaments reaching an agreement between the European Parliament and national parliaments by mala byť nová verzia. Myslím, že takto e, to bolo myslené, že táto by mala byť tá dohoda. My nemôžeme predsa vyzývať k dohode medzi národnými parlamentmi, to je ich vec. My môžeme mať dohodu medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi, takže poprosíme polské predsedníctvo, aby bolo sprostredkovateľom v tejto otázke. Kolega Dáv? Yes, uh... Áno. Súhlas súhlasím s Elmarom, pokiaľ ide o jeho druhú pripomienku. Myslím, že to mm, vyjadruje, čo vlastne chceme zlepšiť. Takže by sme mohli povedať. Dosiahnutie dohody medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Čo sa týka jeho, jeho prvého návrhu, a že by sme vyhodili tú takú stvorilú volávku na kosak. Nemyslím si, že by to bolo diplomatické. Kosak minimálne e, na záver schôdze skonštatoval, že bude skúmať tieto modality ďalej a myslím, že by bolo diplomatickejšie, keby sme to, tak povediať, zobrali na vedomie a vyjadrili to v texte, ale to nie je nejaký zásadný bod. Ďakujem. L'ultima parola al kolega Brock. Ja, ich... No, záver slovo kolega Brock. Takže kolega Duff, my sme si oba vytrpeli spoločne toto zasadnutie v Budapešti to najmilšie, čo by sme mohli povedať k zasadnutiu Kodák. je, Kozák je e, neviedriť sa vôbec e, na túto tému. E, Bol veľa delegácií v Kozaku, K ním patrila teda aj nemecká a anglická. Oni hovorili, že tuto už išlo o vytvorenie v prípade tohto budapešťanského zasadnutia podľa nových pravidiel Nechceme teraz eh, sa k tomuto nejako veľmi dlho vyjadrovať a dlho to vysvetľovať, takže myslím, že najlepšie by bolo, aby sme nepovedali radšej nič. Keďže Hermal Elmar Brock má oveľa väčšie skúsenosti v tejto oblasti, pretože je o mnoho starší než ja. Eh, súhlasím s týmto návrhom. Takže e, túto, e, toto finálne ustanovenie by sme mohli vyňať. Nechcem teraz, aby sme tu diskutovali e, o tom, ako to má vyzerať podľa pána Dafa či Broka. Áno, som veľmi skúsený, s tým súhlasím, ale nie o mnoho starší. Dobre, kolegovia, ďakujem za váš príspevok. Zasadnutie máme prerušené do 11. kedy bude budeme tu mať zasadnutie všetného predsedníctva až do 11.30. Eh, eh, pripomínam, že o tomto texte sa bude hlasovať a keďže nie je čas na predstavovanie eh, písomných pozmeňovacích návrhov, tak môžete ústne pozmeňovacie návrhy dnes popoludní ešte k tomuto dokumentu predstaviť. Ďakujem za pozornosť.